že znovu zahajujeme plenárneho zasadnutie po 5. máji 2011 máme zmenený protokol plenárneho zasadnutia. Máte niekto nejaké poznámky k tomu? Nikto. Takže tým pádom je protokol schválený, nejaké pripomienky.